Welcome to... Vítajte na zasadnutí výboru LIBE 1. apríla. Viem, že v mnohých krajinách je 1. apríl taký vtipný, ale táto schôdza bude vážna, žiadne vtipy a dúfam, že ostanete a budete počúvať. V prvom rade musím navrhnúť niekoľko zmien do programu. E, budeme mať nový bod 5a, to je, bude hlasovanie o bode 2.1 e, správy koordinátorov zo schôdze z 21. marca v zmysle pravidla 205. E, to je návrh dohody Dánsko-Eurojust. Bude to dnes o 5.15. E, Ak bude zvrátené rozhodnutie koordinátorov, tak návrh dohody Eurojust Dánsko by mohol byť odprezentovaný zajtra o tretej. Potom bod 6, hlasovanie o predbežnej dohode na základe medziinštitucionálnych rokovaní o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži bude zajtra o 14.45. Bod 14, hlasovanie o návrhu správy o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online. To je odložené na 8. apríla a ak nemáte výhrady k tomuto programu, považujeme ho za schválený v takomto formáte. Dobre. Takisto tu máme ešte niekoľko zápisníc zo schôdzi. Jún 2018, september 18, 1. október 2018, január 2019 a február 2019. A ak nemáte výhrady k zápisniciam, sú týmto schválené. Dávam vám na vedomie, že dnešný jazykový režim máme taký, že máme tlmočenie do všetkých jazykov okrem dančiny, chorváčiny, maltčiny a gelčiny. Potom musíme schváliť odporúčanie koordinátorov a správa koordinátorov z 25. Eh, pardon, 21. marca, ako som už spomínala. Tak ako je to tu uvedené, táto správa koordinátorov sa predklada na schválenie výboru okrem bodu 2.1, ktorý sa preberie dnes. Schvaluje výbor toto odporúčanie koordinátorov. Je to tak. Takže môžeme pokračovať, okrem teda toho jedného bodu. Potom budeme hovoriť o delegovaných a vykonávajúcich predpisoch. 25. marca dostal parlament návrh rozhodnutia e, komisie o financovaní e, aktivít únie v rámci bezpeč- fondu bezpečnej, e, teda vnútornej bezpečnosti Eh, čiže je to pracovný program na rok 2019. Základným aktom je nariadenie EU 515 2014 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára eh, ako súčasť vnútorného fondu bezpečnosti nástroj na finančnú podporu eh, vonkajších hraníc a víz a odvoláva sa rozhodnutie číslo 574 2007 EC. Prijatie tohto vykonávajúceho predpisu bolo oznámené všetkým členom LIBE prostredníctvom Mm, vestníka Libe Dia z 29. marca 2019. Eh, ak by ste si prijali námietky predniesť, informujte sekretariat výboru Libe do 8. apríla 12.00. Takisto 25. marca parlament dostal vykonávacie rozhodnutie Komisie o financovaní aktivít únie v rámci azylu, migrácie a fondu pre integráciu a k prijatiu pracovného programu na rok 2019. Základným eh, predpisom je nariadenie 516 2014 Európskeho parlamentu a rady ktorým sa vytvára Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Prijatie tohto vykonávacieho predpisu bolo pri oznamené všetkým členom LIBE som vesníka LIBE DIA 29. marca 2019 ak máte nejaké výhrady, námietky, informujte sekretariat LIBE do 8. apríla 2019 o 12.00. A potom dnes 17.15 a zajtra 14.45 je naplánované elektronické hlasovanie, takže dúfam, že všetci budú mať so sebou svoje hlasovacie karty. Teraz teda prejdeme k prvému bodu na programe Ehm, a to je sieť agentúr e, v rámci spravodlivosti a vnútra. Máme tú správu pani Langbach, riaditeľky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a Katrin de Bol, výkonnú riaditeľku Europolu. Chcela by som privítať obe rečníčky. Ako viete, 9 agentúr EÚ, ktoré pracujú v oblasti spravodlivosti a vnútra, vytvorili sieť cieľom zlepšiť bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti spoločného záujmu. Výročná správa za rok 2018 o aktivitách siete bola zverejnená vo februári a je zahrnutá v našich dokumentách na schôdzu. Takže za týmto účelom pani Langbach predstaví prehľad hlavných úspechov minulého roka a neskôr dám slovo súčasnej riaditeľke siete pani Debol, ktorá predstaví priority spolupráce tak, ako boli dohodnuté medzi agentúrami na rok 2019. Vzhľadom na to, že je tu pani Langbach dnes s nami, ehm, pozvali sme aj členov výboru FAM a teraz dám slovo našim hostom. Ako prvá dostane slovo pani Langpak a ospravedlňujem sa, že tu nie je viac poslancov, ale mnohí sú ešte na ceste. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobré odpoludnie. Vážené poslankyne, poslanci výboru LIBE a FAM. Dnes ráno som si myslela, že pre nás, alebo teda aspoň pre mňa, je to mimoriadne z, e, príležitosť, že sme tu dve ženy riaditeľky a jediné riaditeľky z agentúr v sektore vnútra a spravodlivosti a myslím si, že je to tiež istým symbolom nie 1. apríla, ale toho, že veci sa menia. A naposledy, keď sme mali stretnutie asi pred rokom, tak som sľubovala, že prídem s niečím novým vo vzťahu k práci agentu v oblasti spravodlivosti a vnútra, vzhľadom na náš mandát, vzhľadom na naše úsilie, e, vniesť do toho niečo ľudské, takú ľudskú tvár e, medzi všetky tie čísla, IT schémy, hraničnú kontrolu a všetko to, čo je také veľmi technické. A myslím si, že sa nám to podarilo. Podarilo sa nám to veľmi dobre. A príloha 3 tam si môžete prečítať e, viac o e, špecifikách, špecifikách v tejto správe, teda muži, ženy, deti, chlapci, dievčatá. Dobre, tu máte, len aby som vám to zjednodušila, to čítanie, e, toto je teda príloha 1, kde sú uvedené všetky aktivity, sú tam podrobne opísané, no ale vlastne je to také zhrnutie celkových aktivít agentúr, takže to si potom môžete podrobnejšie prečítať. Na ďalšej priesvitke je vidieť to, čo na, na čom sme pracovali za posledný rok. Samozrejme, máme tam špecifické zameranie, tematické a potom horizontálnu prácu. Takže, e, aby sme vyzvihli tie technické a prevádzkové aktivity, operatívne aktivity, všetky agentúry samozrejme pracovali e, so všetkým, čo je v rámci mandátu. A potom sme chceli doplniť aj taký prvok, ako e, by boli, aké by boli aspekty, ktoré by boli výzvami v, sú, v súvislosti s azylom, migráciou, migračnou stratégiou a takisto pokiaľ ide o tú prácu týkajúcu sa bezpečnosti. Tu teda nájdete v správe a takisto sme sa snažili maximálne e, sa zamerať na to, kde to dokážeme zviditeľniť e, teda mužov, ženy, či už ide o bezpečnosť, radikalizáciu, pašovanie ľudí, že muži a ženy sú vždy dotknutí trošku odlišným spôsobom. Začali sme už teda a uvidíme, ako to pôjde ďalej, pretože samozrejme toto je len por, prvý pokus a ak to človek nikdy nevyskúša, tak ani nevie, o čo prichádza. Čiže výmena informácií, to je posilnenie výmeny informácií, to je ďalšia taká oblasť. Keď to človek dostane e, na čas, má tie informácie, keď vidíte, čo sa deje, a potom sa podelíte o to, ako Eh, agentúry môžu eh, ťažiť z týchto rozhodnutí, takže to tiež môže strojnásobiť vlastne účinok. Výmena informácií teda je naozaj veľmi dôležitou súčasťou, keď sme diskutovali povedzme aj s tretimi krajinami o tom, eh, teraz opäť sa pozerám na tú našu prácu, o tom teda najviac viem. Čiže napríklad pokiaľ ide o ženskú obriezku, keď toto pridáte vlastne k tým eh, poznatkom tých eh, ľudí strážacích hranicu, alebo čo robia tie hliadky, alebo v tých utečenských centrách, to tiež môže zmeniť život dievčaťa, ktoré eh, môže, u ktorého môže byť vysoké riziko takéhoto takéto obrisky. No, obyčajne to koordinuje teda CEPOL tieto aktivity, ale sú do toho zapojené ďalšie aktivity. Ako teda e, sa pozrieť na tie konkrétne témy. Teraz, čo sa týka rodovej rovnosti a teda aspektov súvisiacich s rodovou rovnosťou, čo sme urobili? V prvom rade viem, že ľudia sú skeptickí alebo možno e, nechcú veľmi o tom hovoriť o tom, o tom rodovom mainstreamingu, ale ak o tom nehovoríte, ani neviete, o čo prichádzate. Takže jedna z vecí, e, ktoré sme začali a bolo to veľmi pozitívne prijaté agentúrami, to bolo, že ak nepoznáte tie medzery, ak nepoznáte ten trend e, alebo tie štatistiky, e, nie je to teda rozdelené podľa pohľavia, tak vlastne neviete, s čím máte dočinenia, koho sa to viac týka, aké sú trendy. My sme teda začali s workshopom pre všetkých 9 agentúr pre ľudí, ktorí pracujú v tých operáciách. Takže diskutovali sme o tom, aký je rozdiel, čo je štatistika, čo sú rodové dáta, čo je štatistika oddelená podľa pohľavia. A mali sme celkom dobré diskusie a väčšina našich agentúr Eh, teraz vidí tú hodnotu v tom. Eh, chceli sme tam jednoducho podať správu vám, čo sa dialo, alebo ako fondy Európskej únie, ako aktivity Európskej únie ovplyvňujú chlapcov a dievčatá. Jednoducho musíme vedieť, koľko chlapcov, koľko dievčat. Eh, teda v týchto štatistikách budeme pokračovať. To je takisto typická práca, ktorú robíme pre celú Európsku úniu, pokiaľ ide o databázu rodových štatistík a dúfame, že agentúry budú môcť regule, pravidelne dodávať tieto údaje, aby sme videli, čo sa mení. Správa, ktorá je v prílohe 3, to je to, na čom sme sa, na, o čom sme diskutovali, na čom sme sa dohodli s agentúrami, čiže vybrali sme si tam jednu oblasť. Oblasť, ktorá, je, ktorá má budúci potenciál, teda nie je tam len nebezpečenstvo, ale je tam aj potenciál vývoja, potenciál e, práce a potenciál vyjadrenia napríklad prostredníctvom digitálnej, e, e, dobrovoľnej práce. Takže to je tá vlast digitalizácie. My sme sa teda pozerali na to, ako digitalizácia ovplyvňuje mužov a ženy, aké sú rozdiely, aký je potenciál, ak teda jasne vieme, že na čo sa môžeme konkrétne zamerať, teda aby fondy EÚ a takéto rozvoj boli špecifickejšie, ako sme to chceli. Na v tých rôznych aspektoch, napríklad čo sa týka pašovania alebo kybernetického zločinu, účasti na politike, tam máme všetky tie správy a rôzne agentúry vidia, že pokiaľ ide o digitalizáciu, je tam veľký rozdiel medzi chlapcami a dievčatami a dievčatá momentálne teda zaostávajú. Vidíte teda, e, v tej správe toho uvidíte viac. Navrhujeme toho celkom dosť. Ako by inštitúcie, či už národné alebo európske, ako by mohli zareagovať, aby tá práca bola naozaj užitočná pre dievčatá aj chlapcov. A posledná vec, ako viete, e, bolo tu množstvo diskusí o sexuálnom obťažovaní, takže sme iniciovali pre všetky agentúry EÚ a pracovali sme aj s agentúrami v oblasti spravodlivosti vnútra, teda e, aby sa to rýchlo podchytilo, včas podchytilo, aby sa predchádzalo sexuálnemu obťažovaniu. A mali sme Najprv teda deklaráciu nulovej tolerancie. E, podpísali to až na dve všetky, všetci riaditeľia agentúr. V rámci toho sektoru vnútra spravodlivosti sme mali viacero e, diskusí, takisto semináre a mali sme tam tých dôverných poradcov, e, parlament tiež takých má. A je zaujímavé vidieť tú angažovanosť z hora ak teda tá angažovanosť eh, je len taká na oko, netreba žiadnych poradcov, pretože nikto za nimi nepôjde, nikto s nimi nebude pracovať. Takisto sme mali eh, workshop o eh, teda aspektoch personalistiky na úrovni stredného manažmentu. No a máme tu ďalšie, čo môžeme použiť pre iné agentúry a dúfam, že aj parlament to dokáže využiť, pretože máme rovnakú štruktúru, rovnaký rámec ďalšiu priesvitku poprosím. Takže, eh, čo sme sa ponaučili, aké sú ponaučenia? Jednom, jedným z hlavných eh, zistení, to bolo tiež na zasadnutí riaditeľov v novembri, bolo, že aj keď napríklad výbor Libe to asi vie a všetci to vedia, že tá časť rozpočtu a v ďalšom viacočnom finančnom rámci Ehm, bola navýšená dosť zásadne rozpočet na spravodlivosť vnútro, teda tie agentúry v oblasti spravodlivosti vnútra. Žiaľ, nie všetky agentúry naozaj eh, z toho ťažili, čiže agentúry, ktoré majú nové úlohy, majú novú rozpočtovú podporu, čo by bolo logické a prirodzené. Takže agentúry majú, povedzme, že väčší rozpočet, väčšie úlohy. Niektoré agentúry majú viac úloh, ale tam škrty sa teda udiali a nie je žiadny rast, čiže je to veľká výzva, ako sa naozaj navzájom podporiť. Technologický pokrok. Eh, aj tam eh, sa v tej správe o tom hovorí, že sú tam nové veci, nové súbory, technologické nástroje, ktoré treba inštalovať, ktoré treba zvládať. takisto aj pre tie agentúry je to dosť problém tretie krajiny. Diskutovali sme aj o tom, ako by agentúry mohli spolupracovať, keď budeme mať vlastný mandát a niekedy pracujeme paralelne. Mohli by sme sa podeliť o informácie, mohli by sme mať spoločné projekty, pretože niekedy naozaj uh, máte ten, ten krok naviac, nad ktorým ste sa nezamysleli. Takisto treba komunikovať o pridanej hodnote. Áno, E, pracovali sme so sieťou agentúr, aby sme ukázali, čo to znamená, že sme takýto odlišní v našich, čím sa tak odlišujú naše mandáty. Môžeme robiť rôzne veci, ale treba európskym občanom ukázať, nie len ako Európsky parlament, nie len Európskemu parlamentu, ale občanom, že aká je pridaná hodnota. Toto sú teda viac menej e, táto bude posledná priesvietka, toto sme plus minus dosiahli za posledný rok a určite v tom teda budeme pokračovať. Ale ja som teda bola naozaj veľmi, e, veľmi rada, že teraz môžeme sa začať zamýšľať aj nad tými kategóriami muži, ženy, chlapci, dievčatá. Vieme, že sú veľmi odlišní a ak budeme ignorovať tento rozdiel, nikdy nedosiahneme, čo v Európskej únii dosiahnuť chceme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento prehľad. Ja už si viem predstaviť niekoľko otázok, ale samozrejme e, v prvom rade ďakujem za vašu prezentáciu a hneď dám slovo aj e, pani Debol, približne 10 minút, nech sa páči, ďakujem. Um, ďakujem. Takže ja mám presne vaše priority na rok 2019 ako Virginia už povedala, tak rôznorodosť bude pre nás zásadná, aj inklúzia. A myslím si, že momentálne sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s členmi výborov LIBE a FEM v Európskom parlamente. A hlavná priorita, na, ktorých, na ktorej sme sa dohodli v oblasti vnútra a spravodlivosti a príslušných agentúr je to, že sa chceme spoločne zamyslieť nad eh, strategickou úlohou agentúr v tejto oblasti. Zistiť, akú úlohu plnia v, v bezpečnostnej agende Európskej únie. Takže sme využili túto príležitosť. Chceme vám potom na záver e, predstaviť naše strategické priority. Čo sa týka diskusí v rámci siete, sme definovali témy, ktoré nás všetkých zaujímajú. Interoperabilita európskych eh, informačných systémov. Druhou témou je úloha a pozícia agentúr v rámci schémy bezpečnosti EÚ, vrátanie možnosti spoločne upozorňovať na témy, ktoré sú dôležité a zaujímavé pre európske inštitúcie. No a tretia téma je interakcia a možné synergie s agentúrami, ktoré nie sú e, aktívne v oblasti vnútra spravodlivosti. Taktiež sme stanovili určité témy ad hoc. Myslíme si, že dobré riadenie v oblasti agentúr e, pracujúci v oblasti vnútra spravodlivosti je zaujímavá téma. Ďalej, ako môžeme my ako agentúry riešiť otázku inovácie, napríklad čo sa týka Europolu. Pre nás je inovácia kľúčovým strategickým cieľom do budúcnosti spoločne s ostatnými agentúrami by sme radi zistili, ako na to môžeme popracovať spoločne. Tretiou témou sú príležitosti a výzvy pri využívaní pri využívaní financujúcich mechanizmov grantov EÚ. A poslednou témou je rôznorodosť a inklúzia. Budeme vychádzať z diskusí a záverov, ktoré sme dosiahli na našom stretnutí 23. novembra minulého roka. Budeme naďalej pracovať na tejto téme. Ako už tu zaznelo, zorganizujeme viaceré stretnutia siete, tri stretnutia na úrovni pracovnej, uvidíte konkrétne dátumy na ďalšie prísvitke. 22. novembra sa stretneme s riaditeľmi agentúr činných v oblasti vnútra spravodlivosti. Okrem toho bude viacero expertných stretnutí, ktoré budú zorganizované našou kanceláriou. Tam vidíme 6 konkrétnych tém, o ktorých sa bude diskutovať v priebehu týchto expertných stretnutí. Budeme diskutovať o IKT a kybernetickej bezpečnosti, komunikácii, vonkajších vzťahoch agentúr a ako môžeme spolu lepšie úzko spolupracovať. Ďalej rôznorodosť a inklúzia, školenie, to je taktiež dôležitá téma, ako napríklad môžeme to lepšie rozpracovať, ako lepšie spolupracovať v našej komunite agentúr v oblasti teraz spravodlivosti. No a na záver ochrana údajov. Toto je samozrejme dôležitá otázka pre všetky naše agentúry. No a dátumy pre tieto expertné stretnutia ešte nie sú určené, ďalej sa o nich diskutuje. Hlavným výsledkom týchto stretnutí by mal byť e, strategický dokument, ktorý predstavíme na konci roka 2019. Tento dokument budeme prezentovať spoločne s našou výročnou správou výboru KOZY na začiatku budúceho roka, potom aj výboru LIBE. No a v rámci tohto dokumentu by sme chceli e, zákonodarcom predstaviť súčasné strategické potreby agentúr a na druhej strane aj oblasti, v ktorej by sa potenciálne mohla zosilniť medzištitucionálna spolupráca v rámci EÚ. Chceme hlavne zhutniť politickú diskusiu, čo sa týka politik v oblasti vnútra spravodlivosti a chceme v nej prispieť z operatívneho hľadiska agentúr. sledujúcich pár rokov bude pre nás dôležité. Je treba definovať úlohu niektorých agentúr, je treba definovať niektoré dôležité výzvy, ako už povedala Virginia. V súvislosti s viaročným finančným rámcom toto samozrejme bude mať dopad na fungovanie našich agentúr. No a ja verím, že v rámci tohto postupu vypracujeme strategický dokument, ktorý pomôže Európskeho parlamentu, novému parlamentu lepšie pochopiť úlohu rôznych agentúr a taktiež príde nový formát e, výročného výročnej správy pre kozy, kde chceme taktiež uvieť, ako vyzerá dobrá medzi agentúrna spolupráca a chceme taktiež vypracovať odporúčania, ktoré potom môžu zvážiť výbory kozy a libe. Rada by som využila túto príležitosť a poďakovala výboru LIBE, pretože si myslíme, že diskusie s vami a naše kontakty s vašim výborom pre Europol sú veľmi významné. Ďakujeme za vašu podporu. Aj čo sa týka rozpočtových diskusí, parlament veľmi investoval veľa politickej energie do podpory našich agentúr v oblasti vnútra spravodlivosti, čo sa týka vývoja našich nástrojov, ktoré musia byť v dispozícii našim občanom a myslím si, že skutočne už sme dosiahli matateľné výsledky a že všetci už sa definitívne beráme dobrým smerom. Taktiež sa poďakovať Virginii za predsedníctvo minulý rok a za skvelú prácu, ktorú odvádzala ako predsednička našej agentúrnej siete. No a teraz už som pripravená na vaše otázky, pokiaľ nejaké máte. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pani Debole, Obzerám sa, či každý chce položiť nejakú otázku. Takže predovšetkým, to, čo som si vypočula v oboch prezentáciách, bolo v tom zmysle, že skutočne pracujete, snažíte sa šíriť osvetu, podporujete určité myšlienky, čo sa týka spolupráce, osvety v súvislosti s otázkami súvisiacimi s gendrom ale aj čo sa týka ochrany údajov, interoperability. Chcete zlepšiť spoluprácu, ktorá je potrebná v rámci našich EU agentúr. No a možno, čo sa týka prvej otázky, tu by som sa chcela vrátiť k tomuto rodovému hľadisku a k otázke digitalizácie, pretože sú tu rôzne stanoviská. Keď hovoríme o digitalizácii, tak je tu naďalej bohužiaľ rozdiel Dávam teraz taký staromodný e, príklad. Dievčatá sa majú hrať s babikami, chlapci s autami. No a toto sprevádza ľudí po celý život. No a jednoducho digitalizáciou sa ukazuje, že takéto myšlienky možno existuje v digitálnom svete, v digitálnom prostredí, alebo máme nejakú šancu dokonca že by tieto rozdiely sa ešte zväčšovali. Mohli by ste nám dať nejaké príklady z vašej práce, ako vidíte vývoj vecí? Ďakujem, áno. Takže my sme analyzovali dievčatá a chlapcov a vidíme, že súčasná mladá generácia je asi najpokrokovejšia, čo sa týka využívania digitálnych nástrojov a nie sú medzi dievčatami a chlapcami takmer žiadne rozdiely, čo sa týka vzťahu k sociálnym médiám, technológiám a tak ďalej. Keď si začnú vyberať študijný obor, tak vtedy tie stereotypy, o ktorých ste hovorili, že chlapci mali robiť toto, dievčatá mali robiť tamto, tak už sú tu prvé symptómy, keď dievčatá idú na humanitné obory, takže sú menej zaplatené. No a chlapci dostávajú podporu, aby študovali na inžiniera, aby študovali technológie. Takže vidíme, že len 7 študentov na týchto technických odboroch sú dievčatá. A vieme, že do roku 2025 na inžinierských a technologických odboroch bude 8% dievčat. Bude mať ale nedostatok e, pracovníkov a nebudeme môcť mať dostatočnú konkurencieschopnosť, pokiaľ nebudeme podporovať dievčatá, aby si vybrali tieto odbory. A ďalej, pokiaľ dievčatá sa rozhodnú pre také štúdium takýchto odborov, tak sú zastrašované, obťažované. Sú tu rôzne takéto záležitosti, ktoré súvisia s rodom, s pohlavím. často dievčatá to vzdajú a idú napríklad učiť alebo podobne. Takže vzdelávanie, rodičia, učitelia, celá spoločnosť, všetko toto je dôležité, ale keď hovoríme o svete online, o digitálnych technológiách, Dokonca aj keď sa povie, že už nie sú žiadne národné prekážky, môžete sa do celého sveta slobodne vyjadriť, tak v podstate dievčatá čelia viacerým hrozbám, pretože môžu byť obťažované, stolkované, niekto ich možno nerešpektuje, tu kybernetické násilie. Toto je oveľa častejšie namierené na dievčatá v porovnaní s chlapcami. Ďakujem, vyzerá to tak, že nás ešte čaká veľký kus práce. Napriek tomu, že už pred 100 rokmi sme zaviedli volebné právo pre ženy, ale sú tu naďalej rozdiely. Ďalej otázka pre pani Debole. Niekedy som sama prekvapená, koľko máme v Európskej únii rôznych agentúr. Máme nejaké možno väčšie agentúry, tie poznajú všetci, potom je tu pár menších a snažíte sa zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými týmito agentúrami. Vidíte tam určité konkrétne výzvy v súvislosti s konkrétnymi agentúrami, možno s tými menšími práve, pretože pre, ni, pre tieto agentúry môže byť komplikovanejšie než pre tie väčšie sa vyrovnať so svojou každodennou prácu. Vidíte tam nejaké konkrétne výzvy? Ďakujem. Čo týka agentúr v oblasti vnútra spravodlivosti, tak tam je dôležité si uvedomiť, kto čo robí, čo sa týka agendy bezpečnosti. Myslím si, že spolupráca je dobrá, diskusie sú otvorené a úprimné ohľadom toho, čo je treba urobiť, kto čo môže urobiť, aké máme k dispozícii zdroje. A taktiež, že väčšie agentúry by mali podporovať menšie agentúry pri ich práci napríklad CEPOL a Europol. CEPOL je v podstate školiace centrum pre komunitu presadzovania práva v EÚ, ale samozrejme nemôžu fungovať izolovanie, takže ja keď som cestovala po členských štátoch v prvých 7 mesiacoch môjho mandátu, tak všetky agentúry presadzovania práva požiadali o dodatočný tréning. Takže CEPOL má toto na starosti, ale aj Frontex, musíme podporovať CEPOL našou expertízou, taktiež vysielame k ním expertov za národné e, orgány, taktiež s Virginio dobre spolupracujeme, lebo naše dve agentúry musia nastoliť taktiež v rovnováhu medzi mužmi a ženami, takže využívame expertízu, ktorá je dostupná v rámci agentúr Nemusíme si sami vypracovávať štúdie, musíme byť interoperabilní, musíme si uvedomiť, kto je na čo expert. Ďakujem. Toto bolo určite užitočné, napriek tomu, že nás ešte čaká veľký kus práce, ale ďakujem vám za odvedenú prácu. Predovšetkým chcem poďakovať pani Langbach všetko najlepšie do budúcnosti, keďže sa vám blíži koniec druhého posledného mandátu ako riaditeľky EG. A pani de Bole, ja vás o rok späť pozývam do výboru LIBE, aby ste nám podali aktuálne informácie, takže obom prajem veľa šťastia do budúcnosti pri vašej práci. Ďakujem, že ste sa dnes prišli medzi nás. Good luck for you.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 Dobre, kolegovia, to znamená, že môžeme priamo prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu. Veľa ľudí sa tu vybavuje, počkáme. Okay, colleagues, it was even mentioned... Takže kolegovia, hovorilo sa o kozi v stálom výbore pre spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti. No a dnes si vypočujeme prezentáciu šiestej správy pre Európsky parlament a národné parlamenty ohľadom aktivít tohto stáleho výboru v období júl 2017 až december 2018 zo strany našich hostí. Vítam vás tu. Je tu Viktor Vili a Preutejzi, ktorý je tu za rumunské predsedníctvo stáleho výboru, je predsedom tohto výboru. Ďakujem a bude tam prezentovať šiestu správu tohto výboru. Táto hovorí o predbiehajúcich aktivitách v oblasti vnútornej bezpečnosti, ale taktiež o konsolidácii úlohy stáleho výboru a čo sa týka taktiež operatívnej spolupráce výboru. Hovorí sa tam o potrebných synergiách, napríklad s agentúrou Europol ohľadom analýzy bezprostrednej hrozby a taktiež sú tam príspevky Europolu, a úradníkov e, pôsobiacich v oblasti cla a vnútornej európskej, spoločnej európskej obrany a bezpečnostnej politiky. Pán si dostáva slovo na 10 minút, prosím. Ďakujem veľmi pekne, Kozy. Odvádza nesmierne veľa práce, takže ja sa budem snažiť stručne vysvetliť, e, čo najviac e, poskytnúť relevantné informácie. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, mm, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Je pre mňa cťou informovať vás ako predsedu Brukozy o postupoch prá a práci tohto stáleho výboru. V dnešnom príspevku som rád poskytol prehľad o kľúčových e, záležitostiach a výsledkoch práce výboru Kozy od eh, júla 2017 do decembra 2018. Detailné informácie nájdete v správe, ktorú ste dostali v súlade s článkom 71 zmluvy počas eh, predsedníckého tria. Eh, sme vykonávali mandát na posilnenie koordinácie operačnej spolupráce členských štátov EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti. Keďže je to veľmi komplexná téma v tejto kapacite kozy, ako monitorovací, poradný a rozhodovací orgán pôsobí za e, vysokou mierou spolupráce expertov z členských štátov a v prípade potreby relevantných agentúr, e, ktoré sme si vypočuli. V predchádzajúcom vystúpení počas tohto obdobia si sa venovalo e, práci na viacerých platformách a oblasti synergii, spolupráce medzi kľúčovými aktérmi, políciou, colnými orgánmi, pohraničnými pohraničnou strážou a ďalšími a rovnako sa venovalo školeniu e, príslušných e, pracovníkov. Multidisciplinárny výhľad e, bol jedným z hlavným ťažiskovou aktivitou v tomto období. Dnes z tejto správy sa budem sústrediť na 6 kľúčových oblastí. Politický cyklus EÚ pre závažnú a organizovanú trestnú činnosť, boj proti pašovaniu migrantov, medziagentúrna spolupráca, hlavne príspevok celných eh, orgánov bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti, boj proti terorizmu, kybernetická kriminalita a eh, ten externý nexus. Neskôr, čo sa týka politického cyklu EU, kozy má dôležitú úlohu pri riadení tohto cykla a o tom sa hovorí tiež ako o impact. Kozy eh, hodnotí a monitoruje politický cyklus EU od svojho vzniku v roku 2010. Politický cyklus EÚ poskytuje hlavný rámec pre inštitucionálnu a operačnú spoluprácu celej EÚ na boj proti tým hlavným kriminálnym hrozbám, ktoré majú vplyv na vnútornú bezpečnosť EÚ. Jeden z kľúčových a hlavných znakov je multidisciplinárny charakter z hľadiska používania a harmonizácie príspevkov všetkých aktérov a rovnako integrácia eh, rôznych nástrojov a aktivít na boj proti alebo na dosahovanie priorít EÚ. Na rade v júni ministri zopakovali a potvrdili pridanú hodnotu multidisciplinárnej architektúry politického cyklu. Potvrdili, že to vytvára silnú platformu eh, pre mnohých aktérov, tak na národnej ako európskej úrovni. Umožňuje to flexibilnejšiu a koordinovanejšiu spoluprácu a prístup a nacielené reakcie eh, na povahu závažnej a organizované trestnej činnosti. Eh, zažilo eh, finalizáciu plného, úplného politického cyklu s vynikajúcimi výsledkami a začiatok nového politického cyklu na roku 2018 až 2021. Uvediem pár príkladov spoločné aktivít, ktoré jasne ukazujú úspech politického cyklu EU pod strategickým vedením kozy priebehu roku 2017 a 2018 1630 prípadov a ich vyšetrovaní bolo otvorených hm, z 2000 podozrivých a zadržaných, boli zadržané zbranie a 1028 pašerákov bolo identifikovaných. No a to identifikuje dôležitosť a význam multidisciplinárneho politického cyklu v boji proti organizovanému zločinu, ktorý sa tiež sústredí na posilňovanie európskej politiky príslušnými mechanizmami a financovaním a posilnenie identity politického cyklu, zlepšenie komunikácie o operatívnych výsledkoch, výsledkoch bolo mimoriadne zaujímavé v tomto období. Odporúčania o komunikácii a zlepšení viditeľnosti politického cyklu EÚ, vrátane no, pomocou nového loga, to je teraz eh, zaintegrované do politického cyklu. druhá vec, o ktorej by som rád eh, dnes hovoril, eh, to je boj proti pašovaniu migrantov, posilnený medziagentúrny prístup na úrovni EÚ a národnej úrovni, čím sa optimalizujú synergické efekty, maximalizácia žitia prostriedkov EÚ a spolupráca v tretich krajinách. To všetko sú dôležité princípy pre komplexný, komplexné operatívne opatrenia a boji proti pašovaniu migrantov e, prijatých na rade v decembri 2018. to zlepšiť implementáciu už existujúcich opatrení mm, akčného plánu proti pašovaniu migrantov a vytvára tiež nové aktivity ako zriadenie pracovnej skupine na boj proti pašovaniu migrantov v Europole alebo posilniť kapacitu eh, tenovej skupiny EU tiež v rámci Europolu alebo zvýšenie kapacity monitorovať a narúšať online komunikáciu pašeráckých sietí. A tieto operatívne opatrenia boli prijaté na rade 6. decembra 2018 to bol ten 10-bodový akčný plán. Po tretie, z multidisciplinárneho medziagentúrneho výhľadu kozy chce zle zlepšiť e, príspevok colných orgánov k vnútornej bezpečnosti. E, Bulharské predsedníctvo v máji 2018 zorganizovala konferenciu, no a komisia a výbor tam podporil vznik rámca na spoluprácu v tejto oblasti, a to v troch e, smeroch. Inštitucionálna spolupráca, operatívna spolupráca a výmena informácií a interoperabilita. Ehm, na ďalší rozvoj týchto trendov rakúske predsedníctvo začalo tematické diskusie medzi colnými orgánmi a kozy Vita, predbežnú správu z novembra 2018 a podporuje ďalšiu prácu na špecifických opatreniach. Tieto priority eh, sa vypracúvali, ďalej rozvíjali počas 18 mesiacov synergie a príležitosti na koordináciu eh, v rámci Európskeho alebo politického cyklu EÚ 2018 a, eh, skúmal sa tiež deviatý akčný plán na spoluprácu. My hovorili s generálnymi riaditeľmi Eh, colných orgánov a náčelníkom policie eh, v 6. decembra 2018 chceli sme vytvárať ďalšie príležitosti na spoluprácu medzi týmito dvoma profesionálnymi obcami. No a kľúčové aspekty boj proti terorizmu, to je hlavná priorita na, agen- na programe Bruk Kozy, eh, v novembri 2017 a Kozy podporilo cestu vpred eh, na hodnotenie rizik v EU v oblasti boja proti terorizmu eh, s cieľom optimalizovať eh, prácu na základe správ Europolu a NISEM. Zisledovalo prácu vysokej, skupiny na vysokej úrovni pre radikalizáciu, ktorá bola vytvorená v roku 2017, vytvorila komisia sa cieľom zrýchliť kolektívne snahy pri zdieľaní poznatkov o zahraničných bojovníkoch a radikalizovaných občanoch. Cieľom bolo politické a právne opatrenia na riadenie teroristických hrozieb, čo sa týka cestovania zahraničných bojovníkov a navrátilcov. Vytvorilo pracovnú skupinu, skupinu pre terorizmus, dostali úlohu Eh, nájsť praktické riešenia a predkladať konkrétne odporúčania, ktoré vyústili do odporúčaní Rady na posilnenie spolupráce eh, z využitia systémov SIS eh, na boj proti teroristickým aktivitám. Kľúčový aspekt číslo 5 v roku 2017 podporilo 4 konkrétne priority na podporenie reakcie EÚ, boj proti počítačovej kriminalite na dark tu reakcia EÚ na veľké počítačové útoky, PUI sa reforma a zlepšenie kapacita schopností vyšetrovať a odhalovať zločiny online. To bolo počas obdobia 18 mesiacov. Šiesta kľúčová oblasť a záverečný bod. Budem hovoriť Nexus vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, to je dominantný dôraz sa ako Zikozia PSE. E, uskutočňujú každého pol roka e, pravidelné stretnutia a vytvorenie pilotného projektu Crime Information Cell. Ma tu Sofia priniesol e, pokrok pri zlepšovaní spolupráci medzi CSDFP a GHA. Celkovo a sa povedať, že to bol krok vpred. Zlepšilo to vzájomnú osvetu o práci a úlohách všetkých aktérov, aktérov Kozia PSS sledovalo zapájanie do kompaktu CSDP na širokú relevantnosť pre vnútorných, pre aktérov vlastne vnútorná a vonkajšej bezpečnosti kompakta má rozšíriť pôsobnosť civilných misií, čo 19. novembra 2018 podporila aj Rada. Význam podpory členských štátov pre iniciatívu vrátane eh, národných plánov pre implementáciu a zapojenie aktérov JHA dôležité počas estonského predsedníctva, si pripravilo závery rady o posilnení eh, spolupráce medzi EU a Ukrajinou pre vnútornú bezpečnosť. Rada to prijala v decembri roku 2017. Diskusie zdôraznili potrebu poskytnúť podporu a pomoc orgánom činným v trestnom konaní, hlavne pomocou nástrojov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 2018 konzi Ukrajín dostala informácie o piatich kľúčových oblastiach na Ukrajine, zbranie kompetencií, riadenie ľudských zdrojov, verejný poriadok, trestné vyšetrovanie a ďalšie spolupráca s Západným Balkánom eh, bola veľmi dôležitou témou. Kozy za ostatných 18 mesiacov množstvo regionálnych eh, iniciatív už existuje. Kozy zdôraznilo eh, potrebu posilniť snahy v regióne, kde úloha agentúr môže byť využitá maximálny potenciál. Príklad je posilniť siete ľudí z praxe a podporiť spoločné aktivity, ktoré sú dôležité, dôležité na zmenenie regionálneho napätia, budovanie dôvery, a spolupráce v regióne, to je tiež zdôraznené v politickom cykli EÚ, čo by mohlo slúžiť ako stabilný základ pre spoluprácu so Západným Balkánom. Vážené poslankyne a poslanci, opätovne ďakujem za to, že som dostal príležitosť vystúpiť pred výborom v týchto otázkach a veľmi rád zareagujem na vaše otázky, ak nejaké máte. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Možno možno ja začnem niektorými pripomienkami alebo otázkami k vašej správe. Som veľmi rada, že ste prišli a uviedli e, príklady prebiehajúcej práce. Prvá otázka je veľmi všeobecná. Chcela by som sa spýtať e, vašich skúseností. Mohli by ste vysvetliť hlavne po, keď hovoríme o teroristických útokoch, v EU Je tu nejaká zmena spolupráce, napríklad vyzvanie dôvery medzi európskymi krajinami alebo medzi európskymi agentúrami. Je tu nejaké zlepšenie spolupráce, to je taká všeobecná otázka. A tiež by ma zaujímalo, keď ste hovorili o online trestných činoch, či to je iné označenie pre kybernetický, kybernetickú trestnú činnosť. Mohli by ste nám to vysvetliť, pretože niekedy sa nevyznáme presne v tých definíciách, o čom sa hovorí. A možno ešte jedna pripomienka z mojej strany mňa by zaujímalo, keď ste hovorili, myslím, o šiestich prioritách, na ktorých pracujete, či ten follow-up, ste hovorili, už indikuje nejakú hierarchiu, že tá prvá eh, oblasť je dôležitejšia, potrebuje viac aktivít ako všetky ostatné, alebo či sú všetky na rovnakej úrovni. Takže teraz ešte doplním niekoľko otázok, ale možno by ste najskôr mohli zodpovedať tieto tri otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, čo sa týka terorizmu, tak pravdepodobne tá najdôležitejšia vec je otázka interoperability a tiež databázy, ktoré boli predstavené ako PNR ETS. Oni to veľa zmenia v agentúrach a orgánoch činných trestnom konaní, no a ako vidíte, tak cestujú cez viaceré krajiny, takže musí sa stretávať a diskutovať a to je veľmi relevantné, no a z tohto dôvodu všetky predsedníctva boli zaradené do tejto správy, ale tiež počas rumúnskeho predsedníctva, kým iniciatívy boli zamerané na budovanie mostov medzi jednotlivými aktérmi, no a relevantný No a samozrejme členské štáty a agentúry majú veľké siete odborníkov z praxe, ktorí pracujú napríklad v pracovnej skupini pre orgány v trestnom konaní, kde identifikovali metódy a postupy na to, aby pochopili fenomén terorizmu a hľadali reakcie, možnosti reakcie vrátanie financovania projektov. No a toto je taký častý vietor v spolupráci týchto agentúr, nové možnosti Komunikácie, spolupráce je dôležité. No a z tohto dôvodu rumúnske predsedníctvo je jedna z našich iniciatív. Hm, aktivitu so zameraním na vytvorenie platformy na zdieľanie vedomostí, nie údajov, informácie, ale vedomostí, že vidíme, že sú tu nejaké centrá poznatkov, vrátane aj tej oblasti boja proti terorizmu v EÚ a my niekedy musíme si lepšie uvedomovať, čo robíme. A namiesto toho, aby sme neustále začínali od začiatku a od nuly, treba si uvedomiť, kde eh, sa nachádza aktuálna práca a budovať eh, na tom, čo už existuje. Takže preto táto platforma je zameraná eh, na prepájanie ľudí, ich schopností a kompetencií Takže ak v jednej krajine existujú experti, alebo prepájanie iniciatív, som chcel dodať ďalej kapacity, napríklad na identifikáciu tváre. No a prečo vždy začína od nuly, keď hovoríme s odborníkmi, tak sa pýtame, prečo by ste mali mať takýto prístup možno máte, odpovede tak ako v, vo filme Slam, Slamdog Milionér. No a čo sa týka terorizmu, tak eh, toto sú tie najnovšie trendy a to sú tiež reakcie, tak ako spolu agentúry, siete odborníkov, spolupracujú a to je výhľad do budúcnosti, no čo sa týka online trestnej činnosti, porovnej s kybernetickou, tam sa tiež hovorí v členských štátoch a v agentúrach. Keď sme sa prvýkrát stretli s fenoménom kybernetickej trestnej činnosti, tak sme povedali, že to je nejaká vec, ktorá sa možno nedotýka každého, ale sú to útoky sústredené na nejaký podnik alebo na nejakú osobu a musíme budovať veci, ktoré dobre fungujú a dokážu chápať fenomén kybernetickej zločinnosti, ale za ostatné 10 ročie vidíme, že všetko ide online. Napríklad, keď ja chcem, keď ja som pred 10 rokmi chcel predať auto, tak som dal inzerát do novín, ale teraz sa to dáme online. Chcete predať pračku, tak to ide rovnako, ale ak sa stanem obeťou podvodu, pri snahe predať auto na internete, tak to nie je kybernetická trestná činnosť. Takže my použijeme poznatky odborníkov na boji proti kybernetickej zločinnosti na to, aby sme, na to, aby sme vyšetrovali trestnú činnosť na internete. No a všetko ide dopredu. Sú tu nové aspekty legislatívy, transparentnosti, open governance, Takže ak je takýto trend, tak my musíme tiež budovať sily na to, aby sme dokázali bojovať proti online kriminalite, takže kybernetická kriminalita bude stále taký, taká tá špička ľadovca, ale mnohé sa deje ešte aj k bežnej online kriminalite. A toto je dôvod, prečo teda výkonná riaditeľka Deboletu prezentovala s rumským spoluprácami, veľmi spolupracujeme ako Europol. Chápame tú dualitu medzi kybernetickou zločinnosťou a teda zločinmi online, aby sme teda vybudovali túto platformu vzdelania poznatkov, ktorú bude hostovať e, Europol. Mm, to je také hlavné laboratórium No a čo sa týka tých šiestich priorít, museli sme ich teda uviesť. Boj proti trestnej činnosti, bezpečnosť, to sú veľmi komplexné veci, sú veľmi prepojené, od seba navzájom závisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za doplnenie. Pýtala som sa tieto otázky e, na hierarchiu týchto šiestich priorít, pretože ste najprv spomínali boj proti pašovaniu migrantov a až potom ste hovorili o boji proti terorizmu. Takže som e, mohla vyvodiť, že to riziko terorizmu nie je už až také veľké, že ešte stále tam je, ale možno nie až také veľké, ale vy ste vlastne povedali, že je to všetko navzájom prepojené. Takže nevidím, že by sa ešte nejaký kolega hlásil s otázkou. Myslím si teda, že nám je všetkým jasné, že práca kozy je veľmi dôležitá, že spolupráca je veľmi dôležitá. Takisto chápem e, teda túto relatívne novú platformu, e, kde sa majú zdieľať poznatky, nie len teda informácie, ale poznatky aj o aktivitách, osobách a tak ďalej. To je dobrá vec. Trošku som znepokojená, pokiaľ ide o to rozpoznávanie tvári, pretože o tom sme tu ešte nerozhodli, ale možno o tom bude v budúcnosti nejaká rozprava, pretože v digitálnom svete musíme vedieť, že do akej miery je možné využívať, čo je technicky možné, s tým treba byť trošku obozretný, ale ešte raz vám ďakujem, že ste prišli, že ste sa s nami podelili o svoje názory a prajem vám veľa úspechov v ďalšej práci. Ďakujem pekne. Thank you. So, colleagues. Dobre, kolegyne a kolegovia, potom to bude aj ďalším bodom na programe elektronické hlasovanie a je to naplánované, bohužiaľ, na 17.15, takže obávam sa, že musíme schôdzu prerušiť a dúfam teda, že kolegovia tu na tých 17.15 budú, aby sme mohli hlasovať o tom, o tej dohode Dánsko Eurojust, takže nech sa páči, môžete si odbehnúť na kávu. Myslím, že vonku ešte svieti slnko, tu ho nevidíme a teda uvidíme sa 17.15.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

Yeah.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

Uh, so colleagues. Kolegovia, kolegyňa a kolegovia, začneme schôdzu, kde máme teda jedno hlasovanie, ktoré treba vysvetliť a potom začneme spoločnú schôdzu s výborom pre rozpočet. Takže, ja mám všetky tie dobré úlohy. Uh, Musím oznámiť výsledok e, schôdze koordinátorov. Koordinátori dnes zásadne rozhodli sa, že sa zmení spravodajca e, spisu k Brexitom vízam, e, čiže pán Stanišev, podpredseda, má, má tento spis. Takže potom tu máme bod 5a a to je dohoda o Eurojuste žiadala o to skupina ALDE v zmysle pravidla 205. K krátkosti to vysvetlím, než budeme o tom hlasovať, takže rozhodnutie koordinátorov bolo post počkať na e, postúpenie ohlásenej navrhovanej dohody a odložiť pridelenie tohto spisu do ďalšieho mandátu. Predtým, než sa hlasovanie otvorí, chcem pripomenúť, aby teda bolo jasné, že ak ste za e, odporúčanie koordinátorov, teda odložiť, hlasujete plus. Ak ste za odporúčanie koordinátorov odložiť, hlasujete plus. Ak ste proti odporúčaniu koordinátorov, eh, hlasujete mínus alebo sa môžete zdržať. Čím teda otváram hlasovanie? Keď ste všetci pripravení, áno, ste všetci pripravení. Otváram hlasovanie. Hlasujete za. Dobre, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. Takže Rozhodnutie koordinátorov je zamietnuté 16 hlasmi proti 4, nikto sa nezdržal. Čiže teraz, keďže je to zamietnuté, budeme tam na tom pracovať v zrychlenom konaní iba v angličtine. A ja som teda predsedom, takže prosím, nedávajte tam žiadne poznámky počiarov. Začneme s tým 2. apríla, prezentácia návrhu dohody. 8. apríla budeme vo výbore Libe hlasovať a ak tu teda 8. apríla budem. No a potom v apríli to pôjde do pléna. Ja tu budem, Katrin. Dobre, dobre. Takže väčšina skupín naznačila, že by som mal byť spravodajcom ako inštitucionálne funkcie. Súhlasíte s tým? Len prikyvnite. Dobre, ďakujem. Dobre, No a potom je ešte možné zahrnúť eh, prezentáciu návrhu dohody zajtra o 15.00. Všetko v poriadku? Dobre, to je koniec tejto časti schôdze. A teraz prejdeme do miestnosti ASP 1G3 spolu s rozpočtovým výborom. Ďakujem.